z Európskeho parlamentu a ďakujem vám za pomoc v tomto boji. Ďakujem. Rozprava je k tejto téme ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12. hodine. Dostávame sa k ďalšiemu bodu nášho programu a to k správe pána Muldera. Ide o uvádzanie prekurzorov výbušní na trh a ich používanie. Poprosil by som spravodajcu, aby sa ujal slova pán Mulder. Návrh Európskej komisie k tejto téme prišiel pred norskými udalosťami A tieto udalosti jasne poukázali na potrebu, aby sme mali jasné pravidlá v prípade predaja e, látok, ktoré môžu slúžiť eh, na výrobu výbušnín. Takže je dobre, že Európska komisia prichádza s návrhom nariadenia a že nejde o smernicu. Myslíme si, že členské e, štáty musia mať jasné spoločné pravidlá. Ak mm, je vynimočné, že komisia a parlament sa zhodli, ale nie rada. Takže my sme spokojní, že sa dosiahol kompromis a o 5 rokov sa urobí vyhodnotie toho, či tento systém dobre funguje a dovtedy by sme mali mať spoločný jednotný systém pre celú EÚ. To, čo sa rozhodlo, je prvý zoznam určitých látok, ktoré majú istú koncentráciu látok, ktoré sa môžu uh, predávať e, s povolením. Potom je druhý zoznam, kde e, musí e, sa pri predaji dať určitá notifikácia. Je potrebné, aby každá krajina mala také kontaktné body, kde by každý podozrivý, taký, taká, takáto každá podozrivá látka mohla byť registrovaná a a potom na základe tohto a spoločných informácií každá členská krajina bude môcť reagovať keď dojde k nejakej podozrivej transakcii, tak e, keď sa bude používať nejaká podozrivá látka, tak musíme byť vždy veľmi opatrní, pretože je dôležité, že v tomto nariadení sa hovorí, že je potrebná široká konzultácia medzi členskými štátmi a aj v rámci členských štátov s odborníkmi. Keď chceme urobiť e, zmeny v tom zozname, hlavne v tom zozname číslo 1, ak nové výrobky sa majú do tohto zoznamu zapísať alebo sa z neho stiahnuť, tak to bude súčasťou legislatívneho postupu. Európska komisia chcela radšej delegovaný akt, ale nemôžeme mať všetko a tak eh, rada presadila svoj názor v tomto konkrétnom bode. Pre koncentrácie aktívnych látok platia delegované akty a parlament a rada môžu alebo nemusia dať potvrdenie. Pokiaľ ide o dusičná amoniaka, tak sme sa zhodli na tom, že to spadá do rámca pôsobnosti nariadenia REACH, ale z dlhodobého hľadiska vyhodnotíme, či nejde o to, aby táto látka, ne, látka nespadala do pola pôsobnosti tohto nariadenia. Pokiaľ ide o kontroly, budú ich robiť členské štáty. V prípade porušení dojde samozrejme k udeľovaniu pokut a sankcií a tieto musia byť adekvátne. Dúfame, že toto je e, krok smerom e, k prevencii, e, aby sme zabránili teroristickým aktom a aby sme zabránili rizikám v EÚ. Za komisiu podpredsednička pani Redingová, vážený pán predseda a vážení poslanci, ja si veľmi dobre uvedomujem, aké sú hrozby verejnej bezpečnosti, ktoré spôsobujú teroristi. Nemusím pripomínať, aké škody spôsobili útoky za ostatné roky. Toto je jav, ktorý treba riešiť z viacerých smerov. Dnes sa zaoberáme jedným aspektom, ako skomplikovať násilným extrémistom, aby získali prísady do výbušnín. Komisia predložila tento návrh pred dvoma rokmi. Cieľom bolo harmonizovať pravidlá a obmedziť prístup širokej verejnosti k niektorým prekurzorom pre výbušniny, a ktoré sa majú použiť na nelegálnu výbor, výrobu výbušnín. Toto pravidlom sa týka a sprístupnenie pre verejnosť, ako aj držby a použitia. Na európskej úrovni navrhujeme harmonizovaný prístup a chceme vytvoriť rovnaké podmienky pre obchod aj pre verejnosť. Ďakujem pekne spravodajcovi, pánovi Mulderovi a Maďarsko, maďarskému, polskému a cyperskému predsedníctvu za vynikajúcu spoluprácu v týchto otázkach. Komisia víta dohodu spoluzákonodarcov. Výsledný text výrazne zlepší našu spoločnú bezpečnosť a prinesie hmatateľnú pridanú európsku hodnotu. Avšak e, je tu jedna inštitucionálna otázka nezhody, čo sa týka e, delegovaných aktov. No a v tomto bode e, by som rada povedala nasledovné v mene komisie. Komisia vníma dohodu, ktorú prijali spolu zákonodarcovia k článku 9.1, ako aj jednomyselnosť na rade, avšak ho upozorňuje, že článok 290 treba interpretovať v tom zmysle, že e, komisia nezávislá pri, pri prípravách a, aplikácii delegovaných aktov spoločné porozumenie dohodnuté medzi troma inštitúciami reflektuje tento výklad. No a podľa toho referenciálna konzultácia odborníkov a expertov musí byť súčasťou úvodného ustanovenia. Komisia ľutuje, že tento princíp nebol dodržaný a zdôrazňuje, že súčasný prípad nemôže slúžiť ako precedens. Avšak dúfam, že zajtra budete hlasovať pozitívne tak, aby rada mohla formálne prijať tento legislatívny akt do konca roka a komisia je ochotná splniť svoju úlohu a to vydaním usmernení o implementácii ešte predtým, než sa budú nové pravidlá aplikovať, to znamená 18 mesiacov po vstupe nariadenia do platnosti. Ďakujem pekne, pani komisárka. No a o slovo, alebo slovo dostáva teraz pani Koraca Bild. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Počas mierového leta 2011 všetci sme boli pokojného leta sme boli šokovaní, keď v Norsku na ostrove, kde sa zhromažďovala mládež, bol spáchaný masaker a rovnako súčasne sa uskutočnil bombový útok v centre Osla. Podľa Europolu jeden z dôvodov, prečo sme našli páchateľa, je ten, že nakupoval veľa chemikálií, ktoré sa dajú použiť na výrobu Eh, domácu výrobu výbušnín. A preto eh, vítam, že konečne eh, sme sa v Európskej únii dohodli medzi členskými štátmi. No a dúfam, že zajtra parlament schváli veľmi dobrý návrh komisie. Ďakujem pekne, pani komisárka, o harmonizácii existujúcich pravidel na to, aby sme pre budúcnosti predchádzali, takýmto hrozným útokom terorizmu sa trestná činnosť nepozná hranice, zatiaľ čo naše, naše pravidlá sú roztrieštené a líšia sa. A aký krok treba urobiť? Poprvé, treba žiadať minimálne vo väčšine členských štátov udelovanie licencií, tak aby verejnosť si mohla kúpiť v obchodoch alebo v špecifických predaniach prekurzory, tie potenciálne vybušniny, tieto chemické látky, by nemohli byť predávané do určitej do, do, alebo na určitú koncentráciu, ktorá by sa dala použiť na výrobu výbušnín. Po tretie, týmto legislatívnym aktom zaistíme vystupovateľnosť. To znamená, že hospodárske operátori budú musieť podávať správy, kedy bol predaný takýto materiál. No a rovnako, že máme dobrý systém na ochranu údajov, keď sa budú vykazovať tieto transakcie. No je na členských štátoch, aby definovali postihy. Toto, pán predseda, je prvý krok. Na no o tri roky komisia no, bude predložiť správu, či treba ísť ďalej, či je treba ešte prehlbiť aktivity. No a ja vyzývam komisiu, aby veľmi pozorne monitorovala to, či sú pravidla, ktoré teraz schvalujeme, adekvátne a dostatočné na zaistenie bezpečnosti a ochrany našich obyvateľov. Myslím, že sa nám podarilo nastoliť vhodnú spolu, e, rovnováhu medzi bezpečnosťou a ochranou, čo je hlavný, hlavný, hlavnom centre pozornosti a nezvyšovania byrokratickej e, záťaže e, pre predajcov, e, podnikateľov a rovnako dobrú rovnováhu medzi podávaním informácií a ich zhromažďovaním. A ďakujem tiež spravodajcovi a spravodajkyni EPP, pani Matie, ktorá bohužiaľ ako koordinátorka sa musí zúčastňovať dôležitého stretnutia o kriminalite, ale ona si váži spoluprácu so spravodajcom. My sme presvedčení, že sa EPP preukázala mimoriadnu mieru flexibility a našla s ostatnými kompromis v legislatívnom akte, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby sme v budúcnosti predchádzali trestným činom a dokázali lepšie chrániť našich obyvateľov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz slovo dostáva pani Gomeš. Ďakujem. Chcela by som eh, poblahoželať spravodajcovi eh, k jeho eh, tvrdohlavosti ako aj slušnosti voči ostatným e, spravodajcom. E, bezpečnosť je veľmi dôležitá, predovšetkým pokiaľ ide o predaj dôležitých e, látok, prekurzorov, ktoré sa môžu použiť na výrobu výbušnín. Veľmi často používajú tieto látky teroristi. Nechápem, prečo si členské štáty nechávajú toľko času E, na to, aby e, vypracovali konečne kompromis e, s parlamentom. V minulom roku sa uskutočnil útok v Norsku, kde, bol použitý, kde boli použité výbušniny, ktoré boli laicky vyrobené. Nemecko by E, nechcelo použiť tento licenčný e, systém. Hovorí sa o tom, že Nemecko sa e, v tomto bode osvedčilo. Prednosť v každom prípade má bezpečnosť občana. Ak budeme spolupracovať, tak neumožníme činnosť teroristom. Každá členská krajina by mala samozrejme e, prevziať e, aj e, dohľad a kontrolu nad novými systémami. Zákonné používanie týchto látok musí byť zaručené. Ide predovšetkým o to, aby sme zabránili takémuto svojmolnému nákupu pre kurzorov Chceli by sme sa postarať predovšetkým o to, aby e, nákup prekurzorov bolo možné e, vystupovať, aby sa neopakovalo niečo podobné, čo sa stalo v Norsku. Ďakujem vám, predseda. Dovolte mi, aby som sa e, poďakoval spravodajcovi za dobrú prácu na tejto správe. Myslím si, že si uvedomujeme, e, kde e, musíme pokračovať, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Namiesto toho, aby sme sa hrabali v každodennom živote ľudí, je dôležité, aby sme si uvedomili, kde tie riziká sú, kde vznikajú riziká pre takéto teroristické útoky alebo pre kriminalitu. A to je práve tam, kde ide o zbranie a aj o prekurzory, o ktorých hovoríme. Myslím si, že je dôležité, aby sme e, tu začali. Nie každý samozrejme potrebuje e, prístup k určitým chemickým látkam, e, ktoré E, je možné použiť na výrobu e, výbušnín. Je to možné obmedziť, podobne ako u zbrania. Dá sa to aj dokumentovať. Myslím si, že to nie je žiaden e, veľký problém. Ten, kto kúpi takéto látky, musí byť schopný tiež povedať, na čo tieto látky potrebuje, respektíve musí byť zaregistrovaný. Tiež je potrebné si uvedomiť, že e, sú určité skupiny, e, ktorým nemôžeme brániť, aby e, si kúpili určité malé množstva týchto látok, pretože samozrejme nie každý spadá po tieto ustanovenia, ale zaviesť akýsi bezpečnostný systém v tejto oblasti prekurzorov je dôležité Ďakujem teda ešte raz e, pánu Mulderovi e, za to, že e, naše pozmenujúce návrhy zohľadnil. Opakujem ešte raz, je veľmi dôležité, aby sme začali u rizík. Bolo by to dobré, pokiaľ by sme to urobili aj v ostatných oblastiach, pokiaľ ide o to, ak chceme odhaliť teroristické E, útoky alebo kriminálne osoby. Dohľad samotný nestačí, to je nesprávna cesta, takže myslím si, že e, túto správu, tak ako bola predložená, môžeme v plnom rozsahu e, podporiť. Tešíme sa, že ju môžeme teraz už predložiť hlasovaniu. Ďakujem. A teraz prosím pani Flašikovú Peňovú

Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je veľmi dôležité, aby sme uchovali veľmi prísnu kontrolu látok, ktoré sa môžu použiť na výrobu výbošnín. Je to pre bezpečnosť EÚ a jej občanov. Viete veľmi dobre, že takéto výbušniny a prekurzory e, sú najobľúbenejšou teroristov. Napríklad v Oslo minulý rok pri bombovom útoku sa použili E, napríklad také látky, ako je e, nitrát amoniaka, ktorý je začlenený do toho zoznamu, aby sme zabránili opakovaniu takýchto tragédií, tak musíme byť veľmi obozretní. Tieto látky sa nemôžu predávať bez povolenia a členské štáty musia postupovať veľmi prísne. Národné orgány musia neustále kontrolovať, či sa tieto povolenia a osvedčenia vydávajú. A je tiež e, dôležité, aby sa dobrovoľne existovalo dobrovoľné upozornenie na takýchto podozrových operácií, aby k ním nedochádzalo. Pán Brons, ďakujem veľmi pekne. Toto je výnimočný príklad toho, že Európa uzná reálny problém, ktorý treba riešiť medzinárodne, aj keď nie je nevyhnutne v EÚ. No a zákon, ktorý zabraňuje ľuďom, aby si niečo trvali, niečo kupovali, tak problém je, že čím dlhšie to bude trvať, tak ľudia začnú ešte predtým, než začne platiť, sa zásobovať. Ja si pamätám, keď v Libe sa pra, pred rokom, možno aj viac, začal tento návrh prvýkrát spomínať a samozrejme nevieme, kedy tá legislatíva bude prijatá a začne fungovať. Myslím, že by bolo dobré, aby sme sa medzinárodne dohodli a pomohli priemyslu a prijali najskôr nejaký dobrovoľný kódex a potom vyzvali všetky krajiny, aby príjmali bezodkladne príslušné zákony. Napríklad vo Veľkej Británii a to je možné, je možné v niektorých, v niektorých prípadoch prijať zákon priebehu 24 hodín. hodín. Nuž procesy v Európskom parlamente trvajú veľmi dlho a je pravdepodobné, že potenciálni páchatelia sa už dobre zásobili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predseda. Táto správa chce zabrániť verejnosti, aby si kúpili alebo nadobudli, nadobudli látky, ktoré sa dajú, ktoré sa bežne používajú na legitímne účely. Bohužiaľ, Veľká Británia má veľmi dlhú, dlhé skúsenosti s podomácky vyrobenými bombami, napríklad použitie hnojiv. Veľká Británia nepotrebuje Európsku úniu na to, aby jej hovorila, ako riadiť dostupnosť takýchto materiálov. Toto nariadenie chce rozšíriť právomoci EÚ a terorizmu sa používa len naško rúško. E, ja a moji kolegovia z UKIP budeme preto hlasovať proti. Ďakujem. Ďakujem. Dostávame sa e, teraz k e, príspevku komisie pani Redingova. Nech sa... Pán predseda, len veľmi stručne, pretože každý citlivý tejto inštitúcii vie, že toto nariadenie bude veľkou prekážkou pre potenciálnych teroristov e, pri nadobúdaní látok na výrobu domácich e, výbušnín. To by škodilo našej spoločnosti. No a toto nariadenie znamená zlepšenie verejnej bezpečnosti a tiež to zjednoduší e, veci pre dodávateľov tým, že sa zavedú harmonizované pravidla v celej Európe. Komisia bude aj naďalej pracovať v iných oblastiach, aby a sme znížili mieru ohrozenia terorizmom. Uvediem jeden príklad. Už som vysvetlil, čo tým myslím. Napríklad a práca siete na informácie o radikalizácii, ktorá si vymenia najlepšie skúsenosti s tými, ktorí pracujú v teréne, s tými, ktorí sú ohrození násilným terorizmom. A to je len jeden príklad, sú mnohé ďalšie, ktoré ukazujú, že tieto otázky treba vnímať veľmi vážne a treba ich riešiť rôznych pohľadov. Ďakujem pekne. A teraz za slovo a pán Mulder. A... Mulder sa prihlásil veľmi... Pán Mulder, dovolte, aby som dal e, slovo pánu e, Weigelovi a aby ste potom mohli na to zareagovať. Cením to, ste opázili, tému, da Ďakujem pekne, pán predseda, ja si veľmi vážnim za to, že ste si ma ešte všimli, aj napriek tomu, že som prišiel veľmi neskoro. Myslím, že Iniciatíva komisie je dobrá. Ja myslím, že treba hovoriť o tejto hrozbe, o tomto nebezpečenstve. Čoraz viac extrémistov má možnosť zrealizovať svoje plány. Avšak, vážená pani komisárka, ja si myslím, že by bolo múdre a dobre rozšíriť tento druh myslenia aj do iných oblastí, nie takých, ktoré priamo súvisia s terorizmom, ale s bezpečnosťou alebo násilno, násilnosťami. Napríklad zbranie. Jednotlivci môžu získať prístup k zbraniam, trestná činnosť a kriminalita vo svete rastie a ja som si istý, že to súvisí s držaním zbrania a ľahkým prístupom k zbraniam. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán spravodajca, nech sa páči. Mikro, bitte. Eh, Rád by som poďakoval všetkým, ktorí vystúpili v tejto rozprave a využívam príležitosť aby som pozdravila aj všetkých tieňových spravodajcov a poďakoval im za spoluprácu. Mám na ňu len dobré spomienky, aj dobré spomienky na ich úselie. Každý prispel e, svojim, svojou časťou k záverom. Zaznamenal som si aj vyhlásenie Európskej komisie. Vedel som, že je to ťažkosť, boli, že tam boli ťažkosti, boli potrebné ústupky, aby sme dosiahli kompromis. A tento text je dôležité. Tam e, dos- dosiahli sme precedenza a ten termín endeavor v angličtine e, tak ako si to želala komisia a zajtra budeme o tomto návrhu hlasovať a ak sa tento návrh schváli, tak nemôžem zaručiť, že bude 100% istota pre všetkých občanov EÚ, ale v každom prípade uh, tento návrh bude krokom pred a pomôže nám zabrániť teroristickým útokom. Ďakujem pekne. Tento bol je týmto uzavretý a hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00. No a teraz prejdeme k bodu jednominútové vystúpenia.